vyhovali našej pozvánke, aby ste sa s nami porozprávali o klimatickej konferencii v Paríži. Srdečne vás tu vítam. Dámy a pani, 12. decembra bola v Paríži podpísaná historická bol, uro, urobil sa historický krok. Poprvýkrát sa všetky krajiny e, zeme e, zaviazali, že chcú záväzne bojovať proti klimatickým zmenám. 196 štátov sa dohodla na jasných a ambicioznych cieľoch na ochranu klímy. Je jasné, že úspech má vždy mnoho otcov a mnoho matiek, takže pri tejto príležitosti by som chcel v mene Európskeho parlamentu poďakovať všetkým, ktorí mnohé roky pracovali na úspechu tejto parížskej konferencie. Chcem by, chcel by som poďakovať pánovi Eh, komisárovi Kanietemu, luxemburskému predsedníctvu, celému rokovaciemu týmu EÚ. Bez pochyby eh, vy, pán minister zahraničných vecí Fabius, ako predseda eh, konferencie o zmene klímy. Vy ste určite zásadne prispeli k úspechu veľkou diplomatickou zručnosťou. E, sa vám podarilo e, zjednotiť línie zúčastnených. E, ukázali ste, že Európska únia dokáže konať jednotne, chce konať jednotne a chce byť určitým priekopníkom, pretože a teraz aj musíme e, tak konať, pretože ide o to, aby sme tie prijaté záväzky aj zrealizovali. Myslím, že je nesporné, že Eh, musíme dodržať aj svoje sľuby voči rozvojom krajinám. Parížský úspech ukazuje, že keď stojíme v zomknutých šíkoch, dokážeme toho veľa dosiahnuť. A preto je pre nás veľkou cťou, pán minister, že ste dnes tu. Milý Laurent Fabius, srdečne vás vítam. Máte slovo, nech sa páči. Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážený pán komisár Kaniete, dámy a páni, poslankyňa a poslanci, vážení priatelia, v prvom rade chcem poďakovať predsedovi Šulcovi za to, že ma sem pozval ako predsedu tejto e, konferencie COP21, aby som teda odprezentoval tie hlavné línie dohody, ktorá bola prijatá 12. decembra v Paríži a aby som pohovoril aj o tom, pretože myslím, že to vás bude zaujímať o tom, aké budú teda ďalšie etapy. Rok 2015 bol ťažký všade vo svete, e, obzvlášť pre Európu. A v tomto kontexte e, Parížská konferencia o klimatických zmenách bola tiež určitou nádejou umožnila určité zhromaždenie krajín a ukázala, že diplomacia a multilateralizmus za určitých podmienok dokážu dosiahnuť dôležité výsledky. Minulý október som mal príležitosť eh, vo výbore pre životné prostredie a vo výbore pre zahraničné veci predstaviť kritéria toho, čo by sme považovali za dobrú dohodu z Paríža. Ale vtedy sme ešte nevedeli, aké budú výsledky v tých 29 článkoch eh, v Parískej dohode a 145 bodoch z rozhodnutia eh, sú tieto kritéria dobrej dohody splnené. Eh, získali sme univerzálnu dohodu ktorá vychádza z národných príspevkov 196 eh, krajín, čo je teda značné. Eh, tento, táto dohoda je považovaná za ambicioznú. Je tam aj ambícia eh, znížiť oteplovanie klímy o 2 stupne. Takisto je tam ten záväzok 1,5 stupňa a takisto uhlíková neutralita v druhej polovici storočia. Je to dynamická dohoda. Je tam aj revizný mechanizmus, pokiaľ ide o prijaté záväzky, čo je veľmi dôležité a prvá takáto revízia bude v roku 2023, ale taká bilancia vynaženého úsilia už bude v roku 2018, čo nám teda umožní diskusiu, aby sme si obnovili svoje záväzky. Čo sa týka e, sledovania plnenia týchto záväzkov, máme spoločný, e, definovaný spoločný transparentný rámec, je tam aj taká určitá flexibilita, pokiaľ ide o schopnosti každého e, štátu. Dohoda je právne záväzná Ehm, samozrejme berúc do úvahy politické eh, podniky v jednotlivých štátoch a eh, vo všeobecnosti eh, je tá dohoda uznávaná ako spravodlivá, je tam aj diferenciácia v, v, v celej tejto problematike spomenutá, spomenutá, spomenutá. No a bohatšie krajiny vychádzajú v ústretí tým chudobnejším krajinám. Samozrejme, je tu cieľ tých 100 miliard dolárov ročne v prospech tých zraniteľných krajín a je tu e, stanovený nový, má sa stanoviť do roku 2025 e, nový e, presný konkrétny cieľ. Tieto výsledky Ehm, o ktoré, na ktorej, o, teda o ktorých eh, si málo eh, ľudí pred tou konferenciou myslel, že by sa dali dosiahnuť, sú skutočne ambiciozne na úrovni celej dohody. A chcem mimoriadne vyzdvihnúť eh, angažovanosť, ktorá sa ehm, teda prejavila v práve pána Parňo, Ehm, tá správa bola nazvaná smerom k tej novej dohode e, v Paríži. Tá správa bola prijatá ešte v oktobri 2015 pred konferenciou a e, takisto chcem e, priateľsky vyzvihnúť silnú angažovanosť komisára Kanieteho. Bez jeho spolupráce, teda bola tam tá biela kniha a potom samozrejme luxemburské predsedníctvo prispelo Karol Lišbur ako ministerka nám veľmi pomohla a chcem samozrejme všetkým z vás poďakovať e, a prosím som vás, vašim krajinám, ktoré pomohli k tomuto úspechu. COP21 teda e, zhromaždil v tejto klimatickej veci poprvýkrát e, veľký počet aj mimovládnych aktérov. Viac než 5000 miest, regiónov, podnikov, investorov a mimovládnych organizácií zo 104, 180 krajín sa eh, prijalo teda určité záväzky v tejto súvislosti. Čiže je tu štátny, ale aj neštátny aspekt. Máme tam viaceré ambiciozne projekty, ktorých eh, dopad bude citeľný ešte pred rokom 2020. A tieto projekty boli rozvinuté počas tejto konferencie. Eh, myslím si, že, je tu, že sa tu rozbehla skutočná dynamika v tom rozvoji smerom k nízkouhlíkovej ekonomike. Myslím si, že to je nezvratné. A Určite to bude historickým momentom a v boji, ktorý je nevyhnutný proti e, teda klimatickým zmenám, e, bude e, tu teda fáza pred Parížom a po Paríži. Dámy a páni, Určite toho ešte zostáva veľa, čo treba urobiť, aby sme upresnili, aby sme uplatnili túto historickú dohodu. Rok 2015, ak by som to mal zhrnúť, bol rokom rokovaní a rozhodnutí. A rok 2016 musí byť tým, čo by som rád nazval e, rokom 4P. Čo tým mám na mysli? Prvé P je proces. Proces podpisu a ratifikácie. 22. E, apríla bude v New Yorku v OSN otvorenie dohody na podpis Určite viete, že minimálne 55 eh, krajín, eh, pardon, 50 eh, krajín, ktoré predstavujú 50 emisí skleníkových plynov, ktoré musia ratifikovať tú dohodu, aby mohla vstúpiť do platnosti. A samozrejme je potrebné, aby maximum európskych a svetových lídrov boli toho 22. apríla prítomní. No a Európska únia v marci 2015 publikovala svoj, svoj príspevok a treba mm, Eh, aby bola nadalej takýmto príkladom, aby to eh, teda čo najskôr bola tá dohoda podpísaná. Eh, druhé P je, sú precizion, teda upresnenia dohody z Paríža a príslušného rozhodnutia. V decembri tam boli teda definované cieľa. Teraz ide o to, aby sme E, ich pretavili na e, činy, na akty. E, čiže v Bone bude prvé zasadnutie skupiny, ktorá je poverená prípravou uplatnenia týchto rozhodnutí a tu sa musíme dopracovať k nejakej spoločnej definícii upresnenia financovania týchto krokov E, potom e, tam bude teda mm, potrebné stanoviť e, tú, tú pravidelnú revíziu národných záväzkov a samozrejme budeme sledovať ich plnenie. Tretie P, to je tá, to obdobie pred rokom 2020 predpokladá sa, že bude teda potrebné sledovať aj aktivity pre rokom 2020, kedy sa predpokladá, že tá vstúpi dohoda do platnosti. Ehm, budú tam vstupovať do toho štátne iniciatívy, ale aj mimovládni aktéry. Na čo teda narážam? Napríklad máme Alliance Solaire International, ehm, predseda tomu indický eh, premiér a teda eh, sú tam vlastne zhromažené všetky krajiny medzi dvomi obratníkmi, teda Raka a Kozorožca a bude to také verejno eh, verejnoprávne, verejno-súkromné partnerstvo za rozvoj nových čistých technológií Mm, potom eh, bude určité zo zovšeobecnenie eh, systém včasného varovania v prípade eh, katastrof. No a potom tu bude systém klimatického zabezpečenia, najmä v arabských krajinách. No a chcel by som vyzdihnúť tie finančné záväzky v prospech obnoviteľných energií v Afrike, ktoré treba čo najrýchlejšie a úplne splniť. všetky takéto konkrétne projekty a ďalšie musia teda prebiehať e, od tohto roku 2016. No posledné P, to je príprava COP22 v Marrakeši 2016. No a s marockými e, kolegami budeme pracovať v tej atmosfére, v tom istom duchu, ako sme my pripravovali e, COP21, aby sme tentokrát v Marrakeši opäť dosiahli úspech E, s našimi marockými priateľmi a samozrejme so všetkými medzinárodnými zodpovednými subjektmi, aby sme sa teda zhodli e, pomocou tej metódy, ktorá bola úspešná v Paríži. Takže tu máme týchto, tieto 4P a musíme ale tiež pokročiť e, v dôležitom sektore, na ktorý sa Parížská dohoda nevzťahuje, ale treba v ňom konať. A to je letecká doprava. Námorná doprava. A Strany Montrealského e, dohovoru e, sa dohodli mm, na e, tom, že je potrebné znižiť teda emisie skleníkov plynov a tu musia nastať aj rýchle rozhodnutia. A úspech z Paríža a naliehavosť tých e, krokov nám pomôže dosiahnuť úspech aj v týchto ďalších dôležitých oblastiach. V tomto slednom e, kontexte, ktorý nám prináša Parížská dohoda, som presvedčený a dúfam, že Európska únia bude sa naďalej angažovať v prospech zachovania našej planéty. V tejto súvislosti sa mi zdajú byť dôležité viaceré iniciatívy. Prvá sa týka ratifikácie zo strany únie dohody eh, mm, z Dohy. Pokiaľ ide o druhého obdobia Kyotského protokolu, už len eh, niektoré krajiny tam chýbajú a treba, aby sa pripojili. Druhá iniciatíva sa týka realizácie záväzkov, ktoré boli prijaté v Paríži do roku 2030, pokiaľ ide o zmiernenie e, e, týchto klimatických zmien. Potom je tam napríklad e, reforma trhu s emisiami, napríklad ETS a potom samozrejme sú tam iniciatívy týkajúce sa budov, polnospodárstva a tak ďalej. Bolo by výborné, keby parlament posunul tento rozhodovací proces, najmä pokiaľ ide o prvé čítanie revízie smernice ETS. A takisto e, treba sa venovať e, projektu Európskej únie energií, aby sme e, umožnili tento energetický prechod v EÚ, aby sa tu vytvárali nové pracovné miesta, pretože trvám na tom, že takýto, takáto ekologická zmena nie je len problém, je to aj obrovský, obrovská príležitosť. A Eh, aby bolo možné dosiahnuť pokrok v tomto ambicioznom eh, projekte. Treba posilniť naše záväzky, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie a tak ďalej. Eh, tu opäť rátam s podporou Európskeho parlamentu, aby sme postupovali rýchlo. A napokon treba posilniť naše európske konanie v prospech udržateľného rozvoja u našich južných partnerov. Európska únia musí byť priekopníkom v oblasti klímy a teda je prvým priekopníkom v oblasti klímy a musí pomôcť aj týmto krajinám v oblasti financií, technológií technológií a expertíz. Takže v globále, pán predseda, dámy a páni, Parížská konferencia je nesporne úspechom v boji proti e, eh, obteplovaniu klímy, aj keď určite to nie je ešte konečným cieľom treba pokračovať v úsilí a Európska únia sa e, má túto obrovskú zodpovednosť. V budúcich prácach eh, parlament zohrá jedinečnú úlohu, aby všetku túto európsku ambíciu e, podporil. A ešte na záver, pán e, predseda, chcel by som pripomenúť jednu vec, e, ktorá sa nepripomína často, ale považujeme za dôležitú. Parížská dohoda sa netýka len e, klímy v úzkom slova zmysle. Týka sa celého životného prostredia, biodiverzity, verejného zdravia, potravinovej bezpečnosti a rozvoja. Avšak je to tiež dohoda pre bezpečnosť a mier. A na tom naozaj trvám. Musíme byť v tejto veci veľmi pozorní Ehm, rozdelenie potravín, vody. Je tu riziko obrovských migračných vln, eh, ktoré vyprovokuje práve oteplovanie klímy. Ehm, potom nekontrolovaná zmena klímy, ktorá by v končnom dôsledku mohla prispieť k takým eh, všeobecným konfliktom. Ak odmietneme e, takúto cestu, ako sme to urobili v Paríži, otvárame cestu obnoviteľným eh, zdrojom energie, nízkoholikovej e, ekonomike a e, potom bude táto dohoda z Paríža aj mierovou dohodou pre budúce generácie. E, v našom určite chaotickom e, a neistom svete tento prínos k bezpečnosti medzinárodného priestoru je dôležitou súčasťou e, Parískej dohody e, a Európa sa toho plne zhostí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán minister, slovo teraz dostane v neme frakcii EPP. E, kolega, ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, v prvom rade chcem poďakovať pánu Loránu Fabie, francúzskovi ministrovi zahraničnej veci. Chcem ju, mu poblahoželať veľmi srdečne. Vaše vedenie bolo jedným z kľúčových bodov, ktoré viedli k úspešnej dohode z Paríža. To ste skutočne urobili veľmi dobre a vašu celú energiu i poli politickú ku angažovanosti ste dali do tejto veci. A tiež si veľmi vážim, že vy osobne, ako i pán prezident, sa poďakovali i pánu komisárovi Kanete a som veľmi rád, že i kolega z, od zelených Bas Alkaut ako Miguel bol schopný pochváliť Miguela Kaneteho. V období, kedy prišlo k veľkým diskusiám, musíme povedať, že pán komisár urobil veľmi dobrú prácu a pred Parížou i po Paríži. A súhlasím s vami, pán minister, táto dohoda má význam nie len z hľadiska ochrany klímy, ale je zároveň dôležitým signálom v týchto turbulentných časoch a v ťažkom a nepokojnom svete v roku 2015. A nám sa to podarilo dosiahnuť dohodu, pri ktorej sa zaviazali krajiny spoločne postupovať. A to si myslím, že je hodnotou samou o sebe. Vyše 190 krajín sa e, zaviazalo konkrétne, ako znížia e, CO2 emisie a to si myslím predstavuje veľký prielom. Som však trošku skeptický, pokiaľ ide o cieľ 1,5 stupňa. Keď budeme úprimní, musíme si povedať, že pri záväzkoch, ktoré v Paríži e, urobili jednotlivé členské štáty, boli dostatočné záväzky na dosiahnutie dvoch stupňov a samozrejme musíme si byť istí, prvnež budeme môcť hovoriť o sprísnení. A právom sme povedali, že pri téme e, leteckej dopravy a námornej dopravy e, je toho treba veľa urobiť. Európa si to priala, i parlament povedal, že by sme mali jasne dať úlohu AMO a je škoda, že sa to nepodarilo, ale som veľmi rád, že ste spomenuli, že v týchto sektoroch sa musí niečo urobiť. A chcem vás osobne požiadať, e, aby ste v rámci vašej vlády, ako i v iných, e, pri iných vládach, aby ste pokázali na to, že existuje legislatíva v Európe. A pokiaľ nie je medzinárodná e, organizácia pre leteckú dopravu znížiť CO2, emisie, nielen stabilizovať ich, tak potom prichádza naša legislatíva vstupuje do platnosti pre medzinárodnú leteckú dopravu a musíme byť skutočne dôveryhodní. Nie je možné, že niektoré sektory veľmi energické ciele musia presadzovať a ja som dnes diskutoval i s oceliarským priemyslom, e, skutočne veľmi ambiciózne ciele a iné sektory e, to nedosahujú. Myslím si, že tu potrebujeme férový férovú, ambicióznu implementáciu, aby sme nezaťažili niektoré sektory príliš. V tomto zmysle budeme pracovať na implementácii a e, očakávam, že nás čaká ešte ťažká práca. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pán Líze za sociálno-demokratickú frakciu. Slovo dostane pani poslankyňa Fan Bremt. Pán Fabius, e, srdečne vás vítam tu v parlamente. V prvom rade nebudem originálna, ale chcem vám poblahoželať v mene celej skupiny za excelentnú prácu, ktorú ste vykonali v rámci predsedníctva tejto konferencie. Spôsob, akým ste viedli COP, bol skutočne briliantný, vynikajúci a podarilo sa dosiahnuť dobré výsledky. Takže veľmi pekne vám ďakujem. Chcem poďakovať i vám, pán komisár, pretože komisia tiež zohrávala veľmi dôležitú úlohu. Podarilo sa vám ambície udržať na vysokej úrovni. Budovali ste mosty medzi rôznymi koalíciami a rôznymi hráčmi a podporovali podporili ste francúzske predsedníctvo. Bola to najmä kombinácia medzi vami dvomi, ktorá umožnila dosiahnutie tejto dohody. Takže musíme znova a znova oceniť, ako to je dôležité. Po prvý raz v Paríži takmer všetky, všetky štáty vo svete, vrátanie rozvojových krajín a novorozvíjajúcich sa ekonomik prijali potrebné opatrenia na riešenie problému klimatickej krízy. A v tomto zmysle v Paríži sme dosiahli prvú univerzálnu dohodu a tá má kľúčový význam z hľadiska budúcnosti. Povedali ste to e, sami, rok 2015 e, bol rokom mimoriadne problémovým. Ukrajina, utečenecká kríza, e, ako i konflikty na Blízkom východe. Tie spôsobili rozdelenie, rozdelenie i Európy. A klimatická konferencia tento obraz napravila a Paríž, mesto svetiel, sa stalo zároveň i mestom nádeje a to je veľmi povzbudzujúce. Avšak nebolo všetko úspechom, to si musíme priznať. Jeden z najjasnejších príkladov je priemysel, medzinárodný letecký a prepravný priemysel. Vieme, že emisie z týchto sektorov môžu byť porovnané s emisiami Južnej Korei a Nemecka spolu. A tieto emisie rastú. V nasledujúcich rokoch do roku 2015 sa zvýšia o 270 a je nám veľmi ľúto, že sa nám to nepodarilo zahrnúť do tejto dohody, takže moja dodatočná otázka na vás oboch je, ako to budeme riešiť v nasledujúcich rokoch, ako sa ubezpečíme, že tieto dva veľmi dôležité sektory budú súčasťou budúcej implementácie. Úroveň dohody a nesúhlasím s mojim kolegom z EPP, ja si myslím, že dohoda o dvoch stupňoch a ísť na 1,5 je veľmi dôležitá. A pokiaľ sa to podarí dosiahnuť. To ale samozrejme neznamená, že sa môžeme uspokojiť. Nemôžeme sa ani v Európe uspokojiť, máme dobrú dohodu, ale je to len na papieri. Pokiaľ chceme uspieť, musíme ju implementovať a to znamená, keď sa pozerám najmä na pána komisára, väčšie ambície, ambicioznejšie ciele, aké sme mali doposiaľ. Mali sme ciele na rok 2030 a 2050. Musíme priznať, že sme sa pozreli na dolnú úroveň týchto uh, cieľov, keď IPCC urobila výpočty. Povedali sme 2050 80%. Teraz by sme mali ísť na druhú, prejsť na druhú stranu, na tú, tú vyššiu a ubezpečiť sa, že naše emisie sa znížia o 95% do roku 2050. E, čiže musíme sa pozrieť na svet, ale na svet sa môžeme pozerať len vtedy, keď e, prebereme na seba vlastnú zodpovednosť. A teraz sa pozerám i na komisiu kedy uvidíme ďalší vývoj v tomto zmysle a to treba urobiť pred finalizáciou revízie súčasnej legislatívy, napríklad ako predtým bolo spomenuté ITS. E Dovolte mi na záver eh, pozrieť sa na vás, pán Fabius, ešte raz a moja posledná pripomienka je, že sme veľmi vďační za prácu, ktorú ste vykonali, ako som povedala už predtým, čelíme ešte množstvu práce a vy ste nielen prezidentom COP21, ale ste zároveň e, minister zahraničných vecí veľmi dôležitého členského štátu, takže teraz máte morálnu povinnosť spolu s nami všetkými samozrejme túto zodpovednosť prevziať a počítame s vami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani van Brempt za e, frakciu e- európskych konzervatívcov. Slovo dostane pán Duncan. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán minister. To bol skutočne mimoriadný e, výsledok, ktorý sa dosiahol v Paríži a mám pocit, že potom, namiesto toho, aby sme e, príliš veľa oslavovali, mnohí ľudia sa zobudili, začali sa škrabať a rozmýšľať, čo vlastne teraz treba urobiť. Je skutočnosťou, že e, niektoré e, dohody, ktoré sa dosiahli, sú skutočne udivujúce a postupne zistujeme, že v rámci e, týchto dohôd, e, odvážnych dohôd sa nachádza skutočná odvaha, to je ambícia 1,5, ktorá bola spomenutá. Spomenu, teraz som počul kolegov, jeden bol za, druhý proti, ale v každom prípade pri tejto ceste nesmieme stratiť z dohľadu cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Je tu len 70-percentná šanca, že dosiahneme tento cieľ 2050 a opäť táto ambícia musí byť zvážená. Pozrám sa na pána komisíra, komisára, ktorému treba poďakovať za to, čo sa podarilo dosiahnuť v Paríži. To je plná dekarbonizácia Všetko to budú veľké výzvy i pre náš parlament a my e, musíme sa snažiť tieto ambície naplniť, ktoré ste prijali v Paríži. V každom prípade blahoželám, bol to mimoriadný úspech. Ďakujem pekne, pán Duncan. Za liberálnu frakciu teraz dostane slovo pán Gerbrandy. Ďakujem, pán predseda, dovolte mi tiež najprv poďakovať pánu ministrovi Fabiusovi za jeho mimoriadnú rolu v Paríži pri rokovaní o tejto dohode. Je to v skutku historická dohoda, ktorá vyslala jasný signál, že svet je na nezvratnej ceste smerom k nízkoemisnej ekonomike. Samozrejme, napriek tomu, že súhlasím so všetkými, ktorí hovoria, že Paríž predstavuje len dohodu na papieri, nemali by sme podceňovať hodnotu papiera. Potrebovali sme túto dohodu na papieri preto, aby sme mohli začať reálne kroky e, v teréne. A keď hovoríme o týchto krokoch, presne ako Peter Líze, chcem zdôrazniť, že musíme urobiť viac ako to, na čom sme sa dohodli v Paríži. Nie len, aby sme boli pod dvomi stupňami, ale čo je ešte dôležitejšie, dostať sa bližšie k 1,5 stupňu. A keď hovoríme o krokoch, rád by som sa zameral na kroky EÚ. Máme politiky EÚ, ktoré existujú, ale sú e, dostatočné vzhľadom k, k dohody z Paríži. A čo sa týka úniku, e, emisí tu znamená, že úniku uhlíka a čo urobíme s, týmto, s, týmto, s týmito problémami? Čo 2020, 2030 a 2050 ciele vzhľadom k, jedna, k benchmarku 1,5 stupňa? Skutočne sa teším, na pripomienky pána Fabiusa, či verí tomu, že Európa by mala vystupňovať svoje úsilie. A napokon, pán predseda, rád by som hovoril o konkurencie schopnosti, pretože pokiaľ Parížská dohoda e, niečo nám jasne ukázala našej ekonomiky je, že nízkoemisná ekonomika bude konkurencieschopná, viac konkurencieschopná ako vysokoemisná a to E, je veľmi kľúčové. Uvediem jeden príklad. Mali sme historický e, moment na amsterdamskej burze, kde jedna spoločnosť, ktorá vedie e, Unilever v oblasti udržateľnosti v prvý raz v histórii mala väčšiu hodnotu ako spoločnosť, ktorá sa nevníma ako jednou z týchto, jedným z, litro, z týchto lídrov Royal Dutch Shell. Je to skutku historický okamih, ktorý podľa mňa je viac než len náhodou. Uh, a keď hovorím o konkurencieschopnosti, mám tu trošku obavu, pán minister Fabius, pretože Európa zaostáva, pokiaľ ide o investície do čistých technológií. Preto moja jasná otázka na vás je, ste presvedčení o tom, že preto, aby sme zachovali európsku konkurencieschopnosť, by sme mali e, vystupňovať naše úsilie smerom k nízkoemisnej ekonomike v Európe? Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Gerbrandy za spojenú ľavicu pani Miner. Minister Fabius, Pán minister, eh, ďakujeme pekne za to, že ste eh, prišli do Strasburgu. Predtým som vám ešte nemohla zablaželať na výsledky eh, z decembra v Paríži sú to, za čo vám sa chcem tu podekovať. Viete, čo povedal Billy Holiday? to ťažko robím teraz a to nemožné, možno bude trošku trvať. E, tak spieva pesnička, myslím si, že je to vhodné a správne a urobili sme to najťažšie a teraz musíme robiť to, naj, to nemožné. Treba urobiť veľa. Európa musí byť ambiciozná a musí e, naozaj sa zbaviť e, fosilných palív. Musí prejsť na alternatívne udržateľné zdroje energie, musíme pracovať lepšie v našom nakladaní s energetickými zdrojmi. Musíme sa zmerať eh, na bývanie. Nižšia cena ropy je dobrý spôsob, ako eh, zrušiť dotácie na fosilné palivá. To všetko môžem podporiť. No, buďme úprimní. Do holandského predsedníctva veľa nedostaneme. Minulý týždeň som hovorila s Sharon Text z štátnou tajomničkou e, o tom, že čo bude robiť po Paríži. A dnes ráno sme hovorili s premiérom pánom Markoretom a oni nie sú proti zavedeniu technologického pokroku, ale potrebujeme vodcovstvo z európskej úrovne. Potrebujeme radikálne vodcovstvo, ktoré nám predostrie výsledky. Vaše um, predsedníctvo COP bude pokračovať až do konca tohto roku po konferenciu v Marrakeši. Chcem vás požiadať, aby ste pomohli dosiahnuť to nemožné. V roku 2015 sme eh, to vyjednali a dosiahli sme výsledok a rok 2016 bude rok plnenia a krokov. Potrebujeme pokračovať eh, dramatickým tempom a dúfajme, že Európa a holandské predsedníctvo budú pokračovať s ambiciozným programom. Ďakujem pani minna. Teraz má e, za skupinu zelených e, poslanec žiadov slova. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, vážený pán minister, ďakujem, že ste prišli sem medzi nás. E, mali ste tu byť ako pozvaní počas hlasovania, keď je tu naozaj celé plénum plné, pretože táto téma si zasluhuje, aby sme o nej debatovali spolu všetci poslanci. Všetci vám zablahoželali a legitímne zablahoželali. Váš tým a aj vy e, ste odviedli v Paríži vynikajúcu prácu a dúfam, že dokážete nadchádzajúcim predsedníctvom odovzdať tú kvalitu práce a ten spôsob práce, akým ste vy pracovali, pretože myslím, že to e, bolo skutočne e, prínosom vynikajúcom predsedníctvu e, COP21. Možno na úvod ste boli možno trošku váhaví, pokiaľ išlo to, či Francúzsko má kandidovať. Ja som dnes absolútne presvedčený, že ste zažili jeden z najsvetlejších momentov svojej kariéry. A COP21 mala za cieľ približiť sa k o cieľu 1,5 stupňa a ehm, teda vedie nás to k tomu, že musíme upustiť od využívania fosílnych zdrojov energie. Uvidíme, ako efektívne sa nám podarí to celé zrealizovať, ale e, sú tam e, teda tieto záväzky a Ehm, musíme naozaj e, vstúpiť do toho dobrého začarovaného kruhu, kde dnes máme možno tie 3 stupne a musíme sa dopracovať k tomu 1,5 stupňu. Ale Eh, aby eh, to prešlo, musia, do toho, musia k tomu všetci prispieť. Nie sú tie podmienky eh, tak, pros, tak pozitívne ako ešte nikdy predtým. Máme tu obnoviteľné zdroje, konkurencieschopnejšie zdroje energie, než je ropa, než je plyn alebo jadro, ale určite než uhlie. No a bez e, investícií do obnoviteľných zdrojov e, energie, e, bez toho, aby sme všetci investovali, tak sa nám nepodarí dosiahnuť a keď sme počúvali dnes predpoludním tú rozpravu, kde bola tá prezentácia programu predsedníctva, tak tam bola len jedna veta o klíme. Len jedna jediná veta, ktorá sa vedovala problematike klímy. A e, to je taká e, nálada v rade, pokiaľ ide o tie klimatické otázky. A preto sa obávam, že e, nebude tu e, práve tento pozitívny kruh ktorý e, do seba zapojí všetkých aktérov, všetky subjekty. Máte teda obrovskú zodpovednosť, ale takú zodpovednosť obrovskú má aj komisár a tá zodpovednosť je, aby ste zmenili možno náladu v rámci rady. Máme dôležité stretnutie, máme tu e, summit, máme tu radu a tam treba e, teda uplatniť ten cieľ 1,5 stupňa a musíme sa teda chopiť svojich cieľov už do roku 2020 a naozaj do roku 2020 2030 treba vyčistiť eh, trh od, eh, uhlíka, od uhlia a e, emisí. A máte teda tú zodpovednosť, bez toho sa rada nepohne ani okrok. A mm, ešte posledná vec, pán Fabius, je neuveriteľné, e, toto, e, tento postup e, nejaký znižovania e, investícií. Francúzsko skutočne by sa mohlo ujať takejto vedúcej úlohy, aby nedochádzalo k znižovaniu investícií ešte pred Marakešom. Chopte sa tejto iniciatívy a pokračujte v tom. Ďakujem pekne. E za skupinu FDD má teraz e, slovo pán Afronte. <clears throat> E ďakujem, pán predseda, ďakujem vám, pán minister, za to, že ste prišli, aj za prácu, ktorú ste odviedli v Paríži a ktorú si všetci vážime. Tá dohoda je samozrejme kompromisom. Bolo tam 195 štátov a je jasné, že ako každý kompromis má aj pozitíva, aj negatíva. Pozitíva už zdôraznili a ja by som sa rád zameral na tie negatíva. Napríklad je sklamaním, že slovo dekarbonizácia e, mizne. Našim cieľom by e, malo byť e, prestať e, vypúšťať emisie. Hovoríme, že chceme dosiahnuť rovnováhu v emisiách. Hovorí sa aj o technológii na negatívne emisie ktoré tu však ostávajú, tie pozitívne tu ostávajú. Hovorím teda o alibizme, o využití nových technológií. No ich využitie je kľúčové a je to vo veľmi experimentálnej fáze, je to veľmi drahé a nevieme, či to bude fungovať. Zatiaľ to nefunguje všade. Teda nás by zaujímalo, aká je ozajstná schopnosť e, zavazať tieto technológie s negatívnymi emisiami v širokom meradle a aké e, sú e, prístupy vlád, aby zjednodušili tento proces. A aký je systém ETS, teda obchodovania s e, kvotami? Podľa nás tento systém nestimuluje nové technológie pre znižovanie emisí. na celý tam finančné špekulácia, podvody a vytvorenie globálneho trhu, ako sa uvádza v Parískej dohode, skôr e, rieši a spôsobuje oneskorenie politik, ktoré by mali väčší dopad, ako napríklad e, um, ponuky a podpora obnoviteľných zdrojov energie a zlepšovanie energetickej účinnosti. Máme tu rôzne vnímanie reality. Článok 12 je dobrý, ale treba ho plniť rozhodne a potrebujeme také oznamenia, ktoré budú priamo umerné problémom. Potrebujeme ich teraz a tieto musia smerovať k občanom a k miestnym orgánom, pretože tam sa to e, plní a mus, nesmieme strácať čas. Teraz e, pán Štúger má slovo. Ďakujem pekne. Minulý týždeň v Nemecku sme zistili, čo sme už vedeli. Teda, že médiá nasledujú v tom, čo hovorí politická elita. Hovoríme o utečencoch, o klíme, máme tu katastrofické scenáre však a e, tí e, prevracači názorov a vykladači názorov v komisii to nedokázali e, zvládnuť a prišli s utečencami. Takže je to motor s dvojitým turboduchadlom, ktoré um, prinesie pre nich riešenie podľa ich predstav. No veci sú iné. Títo klimatickí utečenci spôsobili len oteplenie v Kolíne a v iných e, miestach a ochladenie e, načenia pre utečencov a za to sa na nich vlastne ani nehnevám. Teraz e, hovorí e, nezaradený poslanec pán Balco. Elnök úr, köszönöm a szót. Az Európai Parlament Ďakujem, pán predseda. 15. decembra Európsky parlament mal podrobnú rozpravu o výsledkoch konferencií v Paríži. Prečo musíme riešiť tento predmet opäť? prečo musíme túto tému opäť riešiť. Je to zjavne preto, aby parlament sa mohol poďakovať ministrovi Fabisovi. Každý sa ďakuje každému, to je všetko v poriadku. No je tu pár otázok, ktoré ešte neboli zodpovedané. Aká je ozajstná váha týchto sľubov? Čo sa stane, ak republikánsky kandidát vyhrá v USA v 2016? Vieme, že republikáni nemajú rovnaké odhodlanie riešiť klimatické otázky, ako my máme. A čo stane s tým, že kievský protokol ešte nebol ratifikovaný? A ďalšia otázka, ak EÚ podporuje rozvojové štáty v klimatických otázkach, znamená to, že Maďarsko ako členský štát EÚ podporuje Čínu čo je druhá najväčšia ekonomika sveta s obrovskými finančnými zdrojmi. Takže je tu pár nezodpovedaných otázok. Ďakujem, milé kolegyne a kolegovia, za tieto pripomienky. Teraz má slovo na záver pán minister Fabius. Nech sa páči, pán minister. Vážený pán predseda, dámy a páni, veľmi pekne vám ďakujem za vaše slova, otázky. Ďakujem tým, ktorí vystúpili. Ďakujem tým, ktorí nevystúpili. Musím povedať, pán predseda, že po tom, čo som si vypočul, čo som uh, si vypočul, som ochotný prísť kedykoľvek, pretože uh, to bolo naozaj veľmi uh, prínosné, ale vážne. Uh, Vrátim sa k tým komplimentom, ktoré ste e, vyjadrili na adresu pána komisára Kaneteho. Je to naozaj odvodnené. Voči tej francúzskej diplomácii tam by som bol možno trošku taký e, nuansovaný, ale uvidíme. No. V prvom rade viacerí z vás e, ste sa venovali otázke toho 1,5 stupňa, 2 stupňov ambície. Um, je to pozoruhodné. Všetci v tejto dohode to teda uznali Eh, samozrejme, eh, v minulosti sme eh, nemali príklad nejakého dokonalého úspechu na predchádzajúcich takýchto konferenciách. A to hlavné riziko, v každom prípade, to je riziko, ktoré som identifikoval ja, je, že sa dohodneme, ale na nejakú veľmi málo ambicioznú úroveň. A teda úprimne povedané, samozrejme nie všetko je vyriešené, ale dopracovať sa k dohode 195 krajín bez nejakej opozície, tak e, to určite nie je jednoduché a e, dohodnúť sa na obsahu, ktorý je veľmi ambiciozný, to je v podstate ten parížský úspech. A e, tu do toho vstupuje teda tá hodnota 2 stupne či 1,5 stupňa. Viete, že to znenie nebolo úplne identické, pokiaľ išlo o tie 2 stupňa alebo 1,5 stupňa. Ale už ani tie dva stupne nebolo ľahké dosiahnuť eh, napríklad e, už e, e, aj tie dva stupne bolo ťažké dosiahnuť, ako hovoril, ako teda keď som bol na G20 za prezidenta Olanda. Takže toto je veľká ambícia a bolo potrebné vynaložiť veľké úsilie. Samozrejme, pre napríklad malé osobné štáty tie dva stupne sa zdajú byť veľmi dobré, no ale pokiaľ tam nie je tá ambícia 1,5 stupňa, tak implicitne vlastne sa hovorí, že mm, oni akoby e, neexistovali, takže to nie je otázka, či môžeme alebo nemôžeme žiť. E, môže sa stať, že tie jednoducho už e, nebudú existovať. Takže bolo potrebné presvedčiť štáty, aby boli za 1,5 stupňa. No ale dnes, keď si všetky tieto INDC zhrnieme, tak v tej parískej dohode teraz um, budú ešte ďalšie rozhodnutia. Je to dosť dlhodobý horizont, aj to trajektória z troch stupňov, trajektória e, dvoch stupňov a 1,5 stupňa. A to vlastne um, prejde cez celý rad opatrení a viacerí z vás ste to vyzdvihli, že sú potrebné na to e, technologické investície a nielen veľké in, e, e technologické inovácie, nielen veľké investície. E, ja sa určite budem veľmi intenzívne tejto téme ďalej venovať, ale som presvedčený, že treba mm, urobiť veľké technologické zmeny, ktoré tú finančnú hierarchiu energii úplne eh, pretvoria oproti dnešku. Ako ste už viacerí vyzdvihli, v niektorých prípadoch tie obnoviteľné zdroje energie sú e, lacnejšie, ak e, sa spočíta všetky priame a nepriame náklady, než tie veľmi znečistujúce e, zdroje energie, ako je uhlie napríklad. Takže ambícia na jednej strane, a e, ten univerzálny e, charakter dohody nie sú protichodné, ale doplňajúce sa a to bol vlastne ten úspech Paríža. Po druhé, viacerí z vás ste e, správne spomínali leteckú dopravu, námornú dopravu a určite E, treba to mať na pamäti. Najmä Európska únia, e, teda tam, bolo viac, tam boli viaceré strany, ktoré chceli, aby sme teda e, spomínali medzinárodnú dohodu, dopravu v dohode. Ale viete, aký bol ten mechanizmus? Bol to mechanizmus konsenzu, bolo potrebné reali, rel, a relatívne rýchlo sa uchá, ukázalo, že narážame na veľmi silnú opozíciu viacerých e, takýchto rozjajúcich sa, vynárajúcich sa ekonomík a, perského, a krajín Perského zálivu, čiže nebolo možné e, dosiahnuť e, našu ambíciu, ale to nemá byť prekážkou Eh, aby teda dve príslušné medzinárodné organizácie prijali svoje rozhodnutie v tejto oblasti a Európa a predsedníctvo COP21 mali dobrú vôľu, chcú sa mobilizovať ešte tento rok týmto smerom, eh, takže eh, do roku 2016 sa má dosiahnuť dohoda o stabilizácii emisí v, let- v sektore leteckej dopravy do roku 2020 a Európska únia, ak môžem teda to takto povedať, má tiež po- podporovať eh, kompromis eh, v tejto oblasti. Pokiaľ ide o námorný sektor, tam eh, sú teda, tam je menej mm, zrejmý pokrok v tých diskusiách, ale nepochybne v rámci Medzinárodnej organizácie pre pravu sa budú týmto zaoberať a zrealizuje sa teda systém opatrení a krokov v mm, globálnom meradle. Máte pravdu, keďže to predstavuje tiež emisie skleníkových plynov, že tento rok je potrebný zásadný pokrok v týchto dvoch eh, sektoroch. Po tretie, viacerí z vás ste sa vyjadrili k téme teda e, nízkouhlíkové, veľko, e, vysokouhlíkové a tak ďalej. To je určite kľúčové. Nie je tu nejaká opozícia medzi nie je tu protiklad medzi emisiami skleníkových plynov a konkurencieschopnosťou a na druhej strane samozrejme sú tu aj otázky zamestnanosti, čiže budú potrebné určité sprievodné opat, ale opäť som absolútne presvedčený, že konkurencieschopnosť nie len e, pokiaľ ide o krajiny ako sú naše, ale v globálnom meradle musí sa snúbiť s pokrokom k nízkouhlíkovej ekonomike. A tam, myslím, bola tá otázka, e, tuším, pána Žado, to sú tie investície či e, deinvestície. Takže áno, viete, že aj pokiaľ ide o verejné investície v sektore e, súkromnom je tiež určitý prelom a je potrebné, aby sme to urýchlili. No a mne sa zdá, že krajiny postupne e, znižujú dotácie v prospech teda týchto fosilných palív No a Francúzsko sa tiež zaviazalo k ambicioznej pozícii napríklad e, v rámci exportných úverov e, týkajúcich sa uholných elektrární. No ale určite treba využiť to, že cena ropy je nízka. Poznáte tie čísla, hovorí sa o 100 E, miliardách, ktoré bohaté krajiny majú vlastne venovať e, na účely klímy. Ale tie sumy venované e, proste sú dotácií, tie prekračujú 500 miliard. No a po druhé, aby som ešte zareagoval na pána Žado, treba povzbudiť aj aktorov v súkromnom sektore, aby neinvestovali alebo aby teda stiahovali investície z tých vysokouhlíkových sektorov. Eh, to je tá, ten prvý základ. Napríklad Norský fond dal eh, inštrukciu, aby doch, dochádzalo k takému stiahovaniu investícií z tohto sektora. Aj Centrálna banka v Anglicku eh, predpokladá, že m, mm, teda práve z toho vysokouhlíkového sektora sa budú stiahovať investície. Takže investície masívnej povahy sa robia v iných sektoroch. No a pokiaľ ide o ten súkromný sektor, môžeme od centrálnych bankárov a od e, ratingových agentúr e, žiadať, aby sa venovali aj posudzovaniu klimatických rizik a aby sa teda posudzovali aj takéto e, úvery súvisiace s uhlíkovou ekonomikou. No ale paralelne eh, s touto tendenciou treba eh, neustále eh, sa zameriavať na investície do obnoviteľných zdrojov energie. Európska únia má na to nástroje, má Junckerov plán, štruktúrne fondy, projekty, Európskej investičnej banky a tak ďalej. To všetko sa dá mobilizovať. Eh, v marci bude eh, zasadnutie Európskej rady a predpokladám, že sa tu budeme venovať aj hodnoteniu realizácie Parískej dohody, čiže týmto smerom by sme sa mohli uberať. A posledná vec, eh, nechcel som hovoriť príliš dlho, tie komplimenty, ktoré ste vyjadrili na adres francúzského predsedníctva. Áno, čo sa týka Európskej únie, e, tam e, zohral úlohu, zohral e, úlohu pán komisár Kaniete a luxemburské predsedníctvo bez výhrad. A, a čo sa týka francúzskej diplomácie, aj keď určite <laughs> som sa až začervenal, keď som počúval vaše slova na adresu francúzskej diplomacie. No ale zamýšľal som sa nad našou úlohou a mojou úlohou. To bolo v podstate len podporiť a pretlmočiť do diplomatickej eh, reči tú eh, jedinečnú zhodu planéty Rok 2015 bol najhorúcejším rokom, e, odkedy sa vedú záznamy. Čiže e, možno to prispelo k tomu, že sme sa viac uvedomili. A e, tieto e, katastrofické udalosti, ktoré sa udiali, možno ešte viac zvýraznili to, že je potrebné dosiahnuť dohodu. No a to pomohlo tomu uvedomovaciemu procesu a teda naša planéta tá prvá planéta, to je to, e, prv, ten prvý prvok nejakého zjednotenia a e, druhá planéta je planéta vedecká. Tu vzdávam hold e, vynikajúcej práci vedcov, ktorí etablovali ten nespochybniteľný charakter, tú povahu oteplovania a hrozieb polovica schôdze bola venovaná tomu e, zistiť, či je teda nejaká, dochádza k nejakému oteplovaniu klímy. No a potom e, druhá časť bola venovaná tomu zistiť, či to vychádza vlastne z ľudskej aktivity. Ale e, v mnohých našich krajinách e, toto možno zaniká. Vďaka práci vedcov e, sme to dokázali všetko teda takto vyjadriť. No a Samozrejme, boli tu krajiny, ktoré majú veľmi vysoké emisie skleníkových plynov, tie zastávali veľmi jasnú pozíciu. Čína ako najväčší znečisťovateľ e, samozrejme z praktických, ekonomických, spoločenských dôvodov má svoje e, jasné stanovisko, zohráva dôležitú úlohu. E, prezident Obama sa angažoval veľmi, veľmi intenzívne. A samozrejme Európska únia a ďalšie krajiny. ale to pomohlo teda aj e, jasnému rozvoju ekonomického prostredia, angažovanosť e, komún, regiónov, mimovládnych organizácií, mm, veľkých e, možno aj náboženských komunít. No a táto politicko-spoločenská planéta je dôležitým novým prvkom, čo určite pomohlo Parískej konferencii ukázať sa v iných súvislostiach než napríklad Kodaň. A štvrtá planéta diplomatická. Naša úloha pozostávala z toho, eh, aby všetky krajiny, eh, obzvlášť v EÚ, boli za eh, takúto konvergenciu, aby sa uzatvorila tá medzinárodná dohoda s 29 článkami a 145 bodmi rozhodnutia. Samozrejme, pokiaľ človek pracuje medzi diplomatmi, možno Ehm, nie celkom sú mi jasné tie dôvody úspechu, ale radšej tak, ako keby som mal vynikajúce vysvetlenia neúspechu. Takže ehm, v končnom dôsledku ak sa vrátim k tej práci, ktorú sme odviedli, bola to možno taká práca sochára. E, sochár, viete, zoberie si taký nejaký veľký blok, kameňa, a či to bola v našom prípade Čína, eh, USA, India, Európa. A to všetko treba, tak povediac, eh, dať do nejakej formy, otesať. A tie potom sú tam ďalšie malé bloky, ktoré sú tiež potrebné, pretože bez konsenzu by nebola dohoda. A bolo potrebné tomu všetkému dať nejakú formu. No a to je tá práca, ktorú sme my eh, odviedli, samozrejme v duchu transparentnosti, dôvery, a v konečnom dôsledku ehm, <laughs> mal by som asi vrátiť pánovi Šulcovi jeho známe e, kladivko predsedu, e, ale skutočne v končnom seku na tejto konferencii všetci si blahoželali. E, bolo to určite ehm, ťažké, žijeme v komplikovanom, neistom svete a prvýkrát vďaka práci všetkých sa podarilo dosiahnuť niečo, čo nám umožní nielen súčasnej generácie, ale budúcim generáciám lepšie žiť. A ako už e, bolo vyzdvihnuté, e, niekedy sú jednoducho politické podmienky na to dané. Ďakujem vám všetkým.